So, dear colleagues. Vážení kolegovia, začíname eh, s ľahkým časovým sklzom prejednávať tento bod 23. Vítam medzi nami kolegov z komisie, z generálneho rediteľstva HOM. Vítam medzi nami pána Michaela Šotera, riaditeľa pre migráciu a ochranu z DG Home. A vy ste obidvaja z predsedníctva? Ospravedlňujem sa. Asi by som si potreboval oddychnúť. V každom prípade srdečne vás vítam. Škoda, že sme sa nemohli e, zvítať pred začiatkom zasadnutia, boli by sme sa vyhli týmto omylom. Je jasné, že e, je treba e, dokončiť reformu spoločného azylového systému. Dôležité boli aj diskusie v tejto súvislosti minulý týždeň. členov tohto výboru tento vývoj veľmi zaujíma. Takisto Spravedlňujem sa za kolegov, ktorí tu teraz nie sú prítomní, keď tá diskusia je veľmi dôležitá. Sme na konci mandátu, kolegovia sa pripravujú na predvalebný boj. Momentu, momentálne Eh, ja som sa teraz zúčastnil posledného neformálneho, neformálnej rady spravodlivosti a vnútra v Bukurešti a diskutovalo sa tam o potrebe skutočnej štruktúralnej reformy, ktorá by trvala dlho. Diskutuje sa aj o tom, či otvoríme časti balíčka alebo my chápeme, že teda Dublinská reforma a otázky azylu sú silne prepojené, aj niektoré iné časti tejto tematiky sú prepojené, aj keď teda chápeme, že v iných oblastiach by si to vyžadovalo väčšiu mieru flexibility. A samozrejme, tam boli ešte aj ďalšie otázky, ako e, legálna migrácia a podobne, ktoré boli ovplyvnené. Takže v decembrovom oznámení o riadení migrácie vo všetkých jej aspektoch sa toto prediskutovalo. Takisto vieme, že tieto diskusie stále pokračujú na úrovni komisie, predsedníctva. E, pohľad parlamentu, ako viete, je tu už dosť vyvinutý. Mali sme viacero spravodajcov v tomto výbore, ktorí sa zaoberali touto tematikou. A e, stanovisko parlamentu je dosť zrejme, že chceme, aby hlavná časť balíčka ostala pokope Chceme, aby toto bolo riešenie, neželáme si tak veľmi dočasné eh, úpravy, a opatrenia, hovorí sa o posilnenej spolupráci. Vieme, že tu nie je žiadny QMV, to je pre nás problém v takomto prípade a eh, keďže potrebujeme eh, konsenzus a tieto témy sú veľmi politicky citlivé, počty migrantov sa znižujú. Napriek tomu eh, je táto téma politicky čoraz dôležitejšia, preto spravodajcovia sú eh, odhodlaní bojovať za to, aby sme tu mali napokon balíček, ktorý je praktický a nápomocný. zaujímavá nás teda vaša Eh, prezentácia o tom, ako by fungovali dočasné opatrenia a ako sú prepojené s akýmkoľvek permanentnejším riešením. Takže slovo dovzdávam Michaelovi Šoterovi, riaditeľovi pre migráciu a e, ochranu e, generálneho riaditeľstva Home a za predsedníctvo si potom vypočujeme pána Berlaku, ktorý je diplomatickým poradcom e, rumunského predsedníctva. Ale teraz už vítam medzi nami Michaela Šotera. Nech sa páči, Michael, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za tento úvod. Pán predseda, Ďakujem za vaše pozvanie, aby sme mohli diskutovať o tejto téme, ktorá je veľmi dôležitá. Taktiež pre poslancov Európskeho parlamentu. A to plne chápem. Ako ste povedali, neravno prebehlo stretnutie v Bukurešti. Bola tam neformálna rada, boli ste tam aj vy a hovorilo sa o tejto téme dočasných pravidiel. To je niečo, čo súvisí aj s našimi skúsenosťami z leta. Pán predseda Juncker hovoril o tomto v jeho prejave ohľadom stave únie. Povedal, že si nemôžeme dovoliť hľadať nejaké ad hoc riešenia za každým, keď príde nová loď ale zároveň chcem nadviazať na to, čo ste teraz hovorili. Pani Juncker taktiež povedal, že potrebujeme dlhodobé riešenie, potrebujeme trvalú solidaritu. Toto je našim hlavným cieľom, alebo jasným cieľom zaviesť trvalé riešenia. Ale medzi tým je treba nájsť riešenia pre súčasný stav. No a v tomto zmysle, zatiaľ čo budeme diskutovať ohľadom dublinského nariadenia a vývoja vecí, tak vy ste začali diskusiu ohľadom potreby dočasných pravidiel O tomto sa hovorilo aj v správe o migrácii Európskej komisie z decembra minulého roka. Jasne sa tam hovorí, že cieľom tohto kroku nie je nahradiť prácu na Dublinskom nariadení a na ďalších prúkoch reformy spoločného európskeho azylového systému, kde musíme zaznamenať ďalší pokrok, ale je to v podstate také premostenie kým sa dostaneme a zavedieme tieto nástroje. No a v tomto zmysle práca na, súčas- na prechodných pravidlách bude otvorená všetkým členským štátom, tak aby sa mohli na ne zúčastniť. Čo by to presne znamenalo? Znamenalo by to, že už teraz by Európska únia mala k dispozícii možnosť ponúknuť konkrétnu solidaritu členským štátom, ktoré potrebujú takúto pomoc. No a musíme zaručiť, že to bude prebiehať tak, že sa účinne zamedzí aj sekundárnym pohybom. Čo sme videli na základe nedávnych migrantov, ktorí prišli z oblasti Rozehomné mora, je, že nemôžeme postupovať nekoordinovane. Musíme sa snažiť zaviesť dobrovoľný rámec, na ktorom sa dohodneme, kde solidarita bude na vyššej úrovni než teraz. Takže miesto nejakých ad hoc riešení by sme mali zaviesť organizovaný rámec koordinácie. Naša nedávna skúsenosť zo Sea-Watch 3 nám slúži ako pozitívny krok ku predu. Bol to prvý prípad, kedy sa overilo, ako bude fungovať koordinovanejší prístup EÚ voči vyloďovania ďalej, čo sa týka príjmania, registrácie a nakoniec e, premiesňovania. Takže, alebo relokácie. Práca ešte prebieha, ale výsledkom je, že 42% tých, ktorí prišli na Sea-Watch 3, sú už v procese relokácie do iných členských štátov, do tých, ktoré sa k tomuto ponúkli. Ako by to fungovalo všeobecne? Pokiaľ nejaký členský štát bude pod tlakom a pokiaľ bude potrebné prispieť k rýchlej, rýchlemu vylodeniu po záchrane na mori, tak členské štáty môžu ponúknuť svoju pomoc. Ten konkrétny členský štát môže požiadať o takúto pomoc. Toto môže zahrňať aj relokáciu do iných členských štátov a taktiež môžu požiadať o pomoc agentúry EÚ a komisiu. V reakcii na takúto žiadosť, ako sme videli aj na nedávnom príklade, členské štáty potom určia, stanovia si konkrétnu podporu, ktorú môžu pomôcť na základe pokročilého plánovania obsahujúceho opatrenia Solidarity. Tieto opatrenia Solidarity, ktoré ponúknú členské štáty, musia taktiež byť primerané a vyvážené k tým krokom, ktoré podnikne dotknutý členský štát, e, ktorý je v tej exponovanej geografickej oblasti, teda ten žiadajúci štát. A potom sa teda musia postarať o prišle osoby. Aby sme dosiahli takúto vyrovnanosť, tak musíme zaviesť koordinačné štruktúry, ktoré by fungovali po žiadosti o pomoc odkutého členského štátu. No a na tom pracujeme na základe našich nedávnych skúseností aj z minulého leta. Taktiež pracujeme v spolupráci s agentúrami na vzorcoch pre naplánovanie takejto pomoci a koordinácie. Pracujeme na tom aj priamo v teréne. Napríklad ten nedávny príklad Sea-Watch, tam komisia mala zástupcu aj priamo v teréne, agentúry tam mali svojich ľudí, taktiež spoločne s členskými štátmi, ktoré dobrovoľne sa prihlásili a bola to skutočne veľmi užitočná skúsenosť. No a na záver je jasné, že pod, finančná podpora EÚ by taktiež mala byť ponúknutá, aby sa celý tento proces podporil. Takže bude finančná pomoc zo strany EÚ pre členské štáty, ktoré budú chcieť takýmto spôsobom dobrovoľne relokovať migrantov. A budú taktiež dostupné tieto zdroje prostredstvom napríklad e, núdzového fondu AMEF pre dotknuté štáty. Komisia pracuje na tejto otázke. Nedávno sa o tom hovorila aj na Koreperi, na neformálnej rade. Komisia vždy vyjadrila svoju pripravenosť pracovať na tejto koncepcii musíme vziať do úvahy aj stanoviska Európskeho parlamentu a preto je dobré, že tu dnes o tom diskutujeme. Ďakujem Európskemu parlamentu za váš záujem a dúfam, že to, že sme sa dohodli, že toto bude len dočasné riešenie, že toto nebude slúžiť ako e, výhovorka, prečo nevytvoriť e, dlhodobý legislatívny rámec na základe toho, čo sme sa naučili z minulosti. Ďakujem, pán Shorter. Najprv bude hovoriť ešte rumunské predsedníctvo. perhaps, but... Uh... Takže to taktiež bude veľmi zaujímavé. Taktiež pán Beláčio teraz za rumúnske predsedníctvo. Ďakujem za slovo, pán predseda, vážení členovia výboru LIBE. Rád by som hneď z kraja povedal, že našim hlavným princípom je, že chcem byť čestným sprostredkovateľom Taktiež sme presvedčení, že riešenia ad hoc môžu byť len jednorazovou reakciou na danú situáciu. Čísla neustále klesajú, ale migračné toky nadalej do Európy prichádzajú a často zahrňajú aj cestu cez Stredozemné more, ktorá ohrozuje ľudské životy. Tieto migračné toky sú naďalej výzvou pre Európsku úniu. My sme sa zaviazali k tomu, že budeme čeliť tejto výzve kvôli našim občanom. Únia, a to je jasné, potrebuje jednotnú spoločnú reakciu. Musíme byť lepšie pripravení, musíme vedieť, ako zvládať takúto situáciu štrukturovaným spôsobom, tým, že bude mať dostatočné kapacity, aby sme mohli solidárne reagovať. My ako čestný sprostredkovateľ, rumunské predsedníctvo, sme zareagovali na výzvu komisie na prvom stretnutí Koreperu na začiatku januára tohto roka, kde sme boli vyzvaní k riešeniu situácie na Malte, kde prebehla situácia vyhľadania a záchrany na mori a potom bolo vylodených 240 migrantov. 8 členských štátov sa ponúklo že z Malty preberie žiadateľov o azyl vrátane Rumúnska. My sme sa ponúkli, že zoberieme 5 žiadateľov a týmto sa dokazuje, že je tu solidarita a zodpovednosť. Keď prišiel, prišla ďalšia loď Sea-Watch 3 a vylodila 7 osôb v Taliansku, 6 členských štátov sa ponúklo, že z Talianska prevezme žiadateľov o azyl. Opäť Rumunsko sa ponúklo, že príjme rodinu, 5 až 6 ľudí z týchto prišlých, e, z týchto vylodených osôb. A toto dokazuje, že viaceré členské štáty vrátane Rumunska vedia, že solidarita je potrebná, ale že taktiež je potrebné sa ujať svojej zodpovednosti, keď sa iný členský štát nachádza v zlej situácii. A zároveň sa snažíme nahradiť tieto ad hoc riešenia koordinovanejšou a štrukturovanejšou reakciou a preto sme zobrali do úvahy výzvu komisie k vytvoreniu dočasných pravidiel, aby sa zaručila naozajstná solidarita a zodpovednosť. A toto samozrejme je nezávisle od prebiehajúcej diskusí o Dublinskom nariadení. Prebehlo viacero diskusí táto téma sa prediskutovala na Koreperi a taktiež na neformálnom stretnutí v Bukurešti 7. februára ministrov pre vnútra spravodlivosť, taktiež v prítomnosti predsedu výboru LIBE. Naďalej budeme pokračovať s týmito diskusiami spoločne s komisiou a členskými štátmi, tak aby sme zaručili pozitívny výsledok. A tým sa dokáže ochota Európskej únie lepšie reagovať na operácie záchrany ľudí zo Stredozemného mora. V nadchádzajúcich týždňoch je našim cieľom naďalej diskutovať na korepery na úrovni veľvyslancov a našim úmyslom je preskúmať viaceré témy, napríklad eh, tému registrácie, žiadosti o azyl po operácii vyhľadania a záchrany až po možnú relokáciu do členských štátov, ktoré sa zúčastnia dobrovoľne na tejto schéme. Ďalej to ešte je dôležitý aspekt návratu do krajiny pôvodu v prípade migrantov, ktorí nepotrebujú medzinárodnú ochranu. Všetky tieto aspekty budú dohlbky prediskutované s tým cieľom, aby sme našli operatívne riešenia a aby sme Únii dali dispozícii spoločnú reakciu, ktorá by zároveň umožnila účinné azylové aj navratové postupy. Potom prejdú diskusie na strategickú úroveň. Chceme riešiť túto tému na neformálnom stretnutí s KIFA Bukurešti 13. a 14. marca, na ktorom sa zúčastnia zastupcovia všetkých členských štátov a budú tam mať príležitosť naďalej pracovať z operatívneho hľadiska, aby sa snažili dosiahnuť pozitívne riešenie. A potom na základe výsledkov tohto stretnutia predsedníctvo preskúma a bude naďalej diskutovať na príslušnej úrovni. Taktiež chcem zdôrazniť, že predsedníctvo si je plne vedomé dôležitosti tohto spisu a tejto diskusie a že sme odhodlaní pracovať na riešení v spolupráci s ďalšími účastníkmi. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujeme zástupcovi rumunského predsedníctva. Chcem sa pýtať, hovorili ste, že 8 členských štátov podporuje tieto opatrenia Solidarity. Ktoré to boli štáty konkrétne? Prepačte, nemám tu presný zoznam. Možno komisia ich má. Ktoré vylodenie to bolo? Bolo jedno v, na Malte, jedno v Taliansku. Sivoč 3. To bola tá posledná operácia v Taliansku. Francúzsko, Nemecko, Litva, Portugalsko, Luxembursko, Malta a Rumunsko. Áno. Dobre, to je zaujímavé. Takže, teraz čo týka diskusie, Možno nejaké otázky, ako prvý Juan Fernando. Chcel by som len položiť priamu otázku rade, ktorú zastupuje rotujúce rumúnske predsedníctvo. Prosím, neberte si to osobne, hovoríme o rade, ale rada v podstate prebehu celého nášho parlamentného mandátu bola tým slabým alebo chybajúcim článkom v tomto rozhodujúcom procese, čo sa týka solidarity a spravodlivého zdieľania zodpovednosti v oblasti migračných tokov a žiadateľov o azyl. Jasný mandát článku 80 zmluvy o fungovaní Európskej únie neobmedzuje solidaritu na nejaké dočasné pravidla. Mandát je širší a obsahuje celý proces vytvárania rozhodnutí na tému migračnej politiky aj azylovej politiky. Migrácia a príslušné európske právo a taktiež azylové európske právo a solidarita. Solidarita nám veľmi chýba za tieto posledné roky. Vôbec tu nebola. Najprv tu bolo Taliansko, Grécko, potom Španielsko a vyzerá to ako nejaký pingpongový stôl. Ide to, loptička ide hore dole cez sieť, ale ide tu o to, že diskusia naďalej sa zasekla. A čo vyhodnotenie solidarity, aby bola širšia než len nejaké dočasné pravidlá? aby to bolo záväzné, aby sa plnil právny mandát v rámci európskej politiky a vyplývajúci z európskeho práva. Ďakujem. Ešte niekto? Nie. Takže, tomu, čo povedal Michael. Viem, aký je problém, taký ten mm, makroproblém v súvislosti s azylovým balíčkom a súčasnou situáciou. Tieto dočasné opatrenia, je to komplikované, tie nedostatky, to, čo počujeme od rady. Počuli sme to z úst veľkých členských štátov. Buď sa tam blokuje, alebo prebehajú veľké diskusie. Napríklad Nemecko s Francúzskom diskutovali v decembri o Dubline, ale my sa obávame, akým smerom sa to všetko uberie, lebo z politického pohľadu to nie je len zablokované, ale časť z toho balíčka sa odlúči, potom prídu dočasné opatrenia, ale nevieme, aké presne budú. No a na rade som aj ja povedal, že tie počty veľmi dramaticky klesajú, ale tej situácii, o ktorej hovoril pán Berláčiu, tak politické problémy, ktorým rieši, ktorým čelí Európska únia vzhľadom na tie nízke počty, sú veľmi veľké. A ja sa chcem opýtať, ako sa díva komisia na tieto dočasné opatrenia. Čo hovoríte rade? Ako chce takto naďalej pokračovať? Je samozrejme, že sa takto nedá pokračovať dlho, keďže to politicky poškodzuje Európsku úniu. Napríklad, no a potom ďalšia vec, táto otázka vyloďovania a tých súvisiacich otázok o ktorých sa teraz nehovorilo, ale aké tam máte plány a myšlienky? O tom sa nehovorí na stretnutie hrady. Aký je názor komisie k týmto témam? Ako na tom chcete pracovať? No a potom opäť k tomu makrobodu ohľadom Dublinu a azylových postupov, pretože my si sa tu obávame toho, keď počujeme, že balíček sa rozdrobí, rozdelí. Čo to presne znamená? Sú tu alarmujúce znamenia toho, že sa ten balíček celý preformuluje. Je to pravda? Mali by sme sa toho obávať? Pretože na jednej strane je to, či balíček zostane pohromade, nezávisle od presídlovania e, Eurodac, to už bolo oddelené to ešte chápeme, ale základná časť toho balíčka, tak tá sa môže preformulovať. Vidíme, že radu viac zaujíma téma napríklad návratov. To sú veľké otázky, neviem, či to môžete zodpovedať. Ale otázka je, akým smerom tu pôjde, máme obmedzený čas pred voľbami. Hm, takže sa to rieši až potom, alebo predtým je to politická otázka, ale každý sa o to zaujíma. Ďakujem veľmi pekne. Chápem tieto otázky parlamentu. Sú samozrejme základné a zásadné. Ja by som chcel uistiť, že pre komisiu, alebo za komisiu my potrebujeme Potrebujeme dlhodobé, stabilné riešenia, poučenia z minulých rokov, skúsenosti z krízy a z kríz, ktoré sme zažili. Práca na dočasnom sporiadaní, to je reakcia na individuálny politický tlak keď sme riešili situáciu jednotlivých lodí, to vytvára veľký politický tlak, vytvára to veľmi negatívny dojem tých, ktorí sled, sledujú. Takže v každom prípade treba nájsť riešenie, no a v každom prípade komisia sa intenzívne snaží nájsť riešenia, ale skúsenosti z leta sú také, že vždy to bolo veľmi ad hoc, veľmi neuspokojivé hľadiska snách, ktoré spôsobil každý incident. Ste povedali relatívne malé čísla, nie je to udržateľné. Teraz diskusie o dočasnom usporiadaní, to je reakcia na to. A tak ako hovorí už ten na samotný názov, to môže byť len dočasné riešenie, môže to byť náhrada za dlhodobé a stabilnejšie riešenie. A preto, v čokoľvek z toho vyplynie, tak musí, musíme sa vyhnúť tomu, že spadneme do pasce, budeme nahradzať legislatívnu prácu, pretože len legislatívnymi kanálmi môžeme tvoriť stabilné riešenia. A dúfam, že to vás presvedčilo, že komisia chce kračovať v tej práci, pokiaľ sa dá, z hľadiska mandátu parlamentného harmonogramu, avšak ten dočasné riešenia nie sú náhradou za túto prácu. Dúfam, že to spera vašu otázku. Áno, ďakujem pekne, keď niekto Niekto ďalší chce položiť otázku? Pán Franc, nech sa páči. Pre mňa dôležitá otázka je, ako komisia chce zaistiť, že dočasné usporiadanie alebo eh, jednanie bude nejakým mostom k Dublinu, a ako presne majú fungovať. Ja myslím, že odpoveď na to je, že to je stále nedokončené, alebo stále prebiehajú tie práce, no a preto na úvod som hovoril o našich doterajších skúsenostiach. A to je práca, ktorá prebieha, takže v prípade nedávnych mm, prípadov si watch 3, tak komisia, tak ako som už hovoril, tak komisia sa zapojila do koordinácie priamo na mieste v Taliansku samozrejme na výzvu pri plnej spolupráce s talianskými orgánmi a pracovali sme tiež spolu s agen- európskymi agentúrami no a to tiež členskými štátmi, ktoré slúbili pomoc, aby sa jednodušili aktivity priamo na mieste v teréne. Takže toto je užitočné z hľadiska ďalšieho rozvoja a vývoja. Výhoda tu je, že v predchádzajúcich eh, prípadoch viacerých členských štátov predložilo svoje sluby a prijalo záväzky, ale to niekedy to trvalo relatívne dlho, aby sa zmenili na konkrétne transfery. No a operatívna spolupráca s komisiou priamo na mieste na cieľom zrýchlenia procesov a to malo byť v záujme všetkých dotknutých. Dúfam, že to že odpovedal na vašu otázku. Ďakujem pekne, pán France. Ešte by som sa raz spýtal vás by dvoch otázka solidarity s členskými štátmi, dneska časných opatrení, a tom, otázka SIVO, či MVOčiek, ktoré sa kriminalizujú alebo sú pod obrovským tlakom. Telký hm, politický dopad na relatívne malé čísla. spôsob, eh, ako to politici zneužívajú tieto veci. No a z ohľadu na toto všetko, aký, to je ťažká otázka na odpoveď, ale máte nejakú predstavu o tom, ako členské štáty na to reagujú lepšie ako nejaké iné, alebo ako sa snažia presadzovať solidaritu. Kolegovia tu počujú, slova nevedia, čo sa deje presne na rade. Ja som bol prekvapení niektorými pozitívnejšími vecami na rade ako tu. Viete, čo sa deje? Vy ste hovorili o krajinách, ale máte nejaké insiderské informácie v týchto veciach. Ja na to zareagujem po rumúnsky, ak môžem. Nech sa páči. rumunské predsedníctvo od začiatku preukazuje, že my sme sa zaoberali a zapárali do všetkých týchto teda aktivít, podporovali sme komisiu, spolupracovali sme s komisiou a neustále sme boli v kontakte s komisiou a s agentúrami na to, aby sme riešili problém. A okrem toho zaujali takú líderskú pozíciu a Prislúbili sme, že prezveme viacero ľudí, viaceré osoby a vyzývame radu, aby urobila to isté. My sme dobre pochopili výzvu komisie v decembri. Pokračujeme v týchto diskusiách na Koreperi a Rade pre spravodlivosť a vnútorné veci. Musím povedať, že prvé reakcie sú pozitívne. Členské štáty chápu, potrebu takýchto dočasných eh, dohod eh, na to, aby sme dokázali reagovať na situáciu. Pretože sú to v prvom rade humanitárne otázky, ľudia prichádzajú o život a Európska únia musí na tento problém zareagovať. Takže prvé domy sú pozitívne. No a preto sme motivovaní spôsobom, ako v jeho diskusie a spolu s komisiou chceme dospieť k nejakému konsenzu. A no, čo sa týka solidarity, o čom hovoril aj pán poslanec, ja myslím, že solidarita, solidarita tu vždy existuje, do, dokonca aj v roku 2015-2016, keď kríza bola najzávažnejšia, možno nie že možno to nebolo na takej úrovni, ako by sme si želali, ale Európska únia e, zareagovala. Jednotne boli tu niektoré rozhodnutia týkajúce sa relokácia pre rozdelenia, na ktorých sa zúčastnili členské štáty a Rumunsko vtedy hlasovalo proti relokáciám, ale bol to prvý členský štát, ktorý sa rozhodol pri ľudí z Grécka. Bol to prvý členský štát, ktorý vyslal expertov do hotspotov v Grécku a v iných krajinách to, aby sme pomohli riešiť situáciu. No a súčasne myslíme, že ešte stále treba odviesť veľa práce, aby sme mali solidaritu na úrovni Európskej únie a myslíme, že tento problém bude vyriešený a bude musieť byť vyriešený hlavne na legislatívnej úrovni, úrovni. Ako správne povedal Michael, ale tak ako vy sami, vidíte tomuto, vstupu celému balíčku, tak to isté na rade. Rumúnske predsedníctvo to vidí celkom jasne, pretože my diskutujeme o jednotlivých témach od začiatku januára. Hovoríme o azylových postupoch, snažili sme sa hľadať riešenia aj na tých najvyšších politických úrovniach na Korepery. Niektoré veci sa tam objavili dokonca dvakrát na diskusie, takže chceli dosiahnuť pokrok v každej, v každom bode. Vieme, že na záver bude prijaté ako balík. Myslím, že všetci si uvedomujete tie snahy nášho predsedníctva. Pokračuje a myslíme, že potrebujeme pokrok v každej jednej, každej, každom jednom bode. Samozrejme si uvedomujeme, že na záver to bude balíček celý. Ešte treba odviesť veľa práce, čo týka zlových postupov, si idú dobre, No a dúfam, že otázky o citlivých veciach ako vstupy na hraniciach, rozhodnutia o rozhodnutí, dúfam, že sa tam dosiahne pokrok, na no čo sa týka Dublinu, tak stále to fáza reflexí na roz, predsedníctve, pretože rozmýšľame, kto pôjde, viete, že Rada nám dala usmernenia a hľadá rovnováhu medzi zodpovednosťou a solidaritou. A viete veľmi dobre, že niekoľko predsedníctv pred nami vynulo maximálnu snahu pri hľadaní rovnováhy a ukázalo sa, že je to ťažké. A toto je politická realita, ktorej momentálne čelíme. Musíme sa teraz zamyslieť, že tá legislatíva, ktorú sa snažíme implementovať, nie je teraz ale je zameraná do budúcnosti. Potrebuje teda mať dobrú kvalitu a súčasne musí reagovať na očakávanie našich občanov. Dúfam, že sa nám podarilo odpovedať na vaše otázky. Ďakujem pekne. No, že musíme túto debatu ukončiť. Ja som chcel len povedať, že vidím, že, že z bulharského predsedníctva dosiahlo, dosiahlo pokrok s rakúskou predsedníctvom sme urobili krok späť eh, minimálne v dočasných opatreniach. Ja som rád, že sme vidíme niečo, čo sa podobá aspoň na pozitívny pok- po- postup. Uvidíme počas rumúnskeho predsedníctva. Všetci z nás si želajú, aby to pokračovalo, ale je tu toľko problematických eh, otázok, tak mali sme mali šancu o tom hovoriť. aj za tých členov. Hovoria o tom neustále, takže vy ste nám pomohli v tejto debate na expertnej úrovni. Ďakujem pekne Michaelovi Shorterovi, ZG Home, aj pánovi Belačiu. Ďakujeme veľmi pekne, že ste tu dnes boli, veľmi si to vážime. And if the commissioner would like to come to the front. A teraz by som rád pozval komisára, aby si prišiel sadnúť k nám za predsednícky stôl. So, dear colleagues. Kolegyne, kolegovia, ďakujem za vašu účasť. Je 5 hodín a dobrý bod na končenie našho zasadnutia. No ako ak chcete, tak po zasadnutí pôjdeme na pohárik. ja teda vôbec nepijem alkohol a dnes by sa mi pohárik možno zišiel. Nemohol by som hovoriť, že toto je uh, váš posledný. Uh, nemalo by sa nikdy hovoriť nikdy. No. Som rád, že je tu dnes medzi nami pán komisár. Je to piatý uh, dialog Libe. Bezpečnosť je to posledné zasadnutie pred voľbami, e, posledné zasadnutie pred voľbami do Európskeho parlamentu. No a to sú moje úvodné slova. Som rád, že pán Julian King je tu, aby e, nám predstavil jeho pohľad na e, situáciu a potom sa tešíme na diskusiu a ako som už povedal, môžeme ísť potom na pohári. Dúfam, že to nie je problém. Mne sa zdá, že nikto z toho nie je veľmi nadšený, ale mohli by ste trošku byť. Livia, prídete. Dobre, najskôr. Som si pozorovať, dobre, ale to je ťažký deň. Čiže ste to... Dobre, takže... Som rád, že tu je komisár pre bezpečnosť. Mnohé veci sa udiali, takže nás ste zaujímajú, zaujíma váš pohľad na niektoré veci. Julian, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Naše tlačové oddelenie pri chvíľu vydalo vyhlásenie, že sa pripravujeme na 5. a posledné posledný E, dialog s komisárom Kingom. Povedzme, že posledný plánovaný. E, ďakujem za príležitosť, e, že dnes sa stretávame a ďakujem. Práca, kde si no, tom, kde sa nachádzame, ako ste povedali, zostáva relatívne málo času, kedy máme revidovať Mm, o tom môžeme hovoriť, eh, že hovoríte o čo sme urobili. A ak mi dovolíte, tak budem hovoriť niečo aj o výzvach do budúcnosti, nad ktorými sa musíme eh, zaoberať. Chcem hovoriť eh, o budovaní účinnej bezpečnostnej únie. Takže poprvé, čo sa nám podarilo dosiahnuť, čo ešte treba urobiť, a na čo sa musíme zameriavať v budúcnosti. Ja by som chcel použiť túto príležitosť a poďakovať vám, pretože spolu s vami sa nám podarilo dosiahnuť veľa vlátanie mnohých vecí nedávno. Hrali sme priestor tom pre teroristi Museli sme pokrok v návrhu interoperability, o ktorom ste hlasovali dnes. E, sú to dôležité veci. A tie zaistie, že naše informačné systémy budú lepšie e, spolupracovať pri rešpektovaní základných práv. Možní to, aby existujúce ako aj nové a budúce informačné systémy, entry, exit, ETS, ECRIS, tým systémom, aby vzájomne komunikovali a to efektnejšie a zaistili, aby základné informácie, ktoré už máme v týchto systémoch, e, neboli nevyužité. A pomôže to tým, ktorí si v prvých líniách, policajným dôstojníkom, pohraničníkom, aby plnili svoje úlohy. Thank you very much. Ďakujem teda veľmi pekne všetkým, ktorí pracujú na tejto zložitej, komplikovanej téme, obzvlášť spoluspravodajcom, pán Lenárs. Naozaj bolo veľmi príjemné s vami spolupracovať. No a, a takisto a, e, práca o a, e, prekurzoroch e, explozívnych látkach, ktoré môžu zneužiť teroristi na výrobu výbušnín. O tom ste hlasovali dnes, ak sa nemýlim. Ďakujem v tejto súvislosti pánovi Mamikinsovi, ktorý odvedel vynikajúci kus práce. Dosiahli sme dohodu o návrhu zjednodušiť prístup k finančným informáciám. To je, myslím, veľmi dôležité. Zasiahnuť teroristov v ich vreckách, peňaženkách, stiažiť im tak ich prácu. Opäť e, ďakujem pánovi spravodajcovi, ktorý e, nemal vždy ľahkú prácu v tejto téme. A e, vydám aj predbežnú dohodu o návrhu zlepšiť bezpečnostné vlastnosti ID kariet, využívajú ich niekedy teroristi eh, pri svojich cestách, takže myslíme si, že aj tento návrh nám pomôže eh, svet urobiť bezpečnejším a takisto eh, to bude predstavovať zjednodušenie pre občanov pri ich cestovaní a aj tu ďakujem pánovi spravodajcovi za túto tému. No a treba aj e, spomenúť veľmi dôležitú smernicu o boji proti terorizmu. Posilnili sme právny rámec o e, získavaní a nadbudaní e, zbraní, e, smernicu pre boj proti praniu špinavých peňazí a zabezpečili sme, že smernica o PNR Ehm, bola správne implementovaná zo strany členských štátov, takže ďakujem všetkým, ktorí pracovali na týchto témach. V našom boji proti eh, kybernetickým eh, hrozbám, hrozbám umožneným eh, kybernetickým priestorom, sme pracovali na eh, legislatívnom návrhu o kybernetickej bezpečnosti. Teraz pracujeme na návrhu týkajúcom sa agentúry, ktorá by sa eh, zaoberala certifikáciou, eh, ktorá by zvýšila bezpečnosť v tejto oblasti a koordinovala by reakcie na e, veľké kybernetické e, útoky. Takisto tu bola dohoda o nových pravidlách pre boj proti podvodom. Ďakujem pani Kaufmanovej, pani spravodajkyni. A takisto sa implementovala smernica o e, bezpečnostných e, sieťach smernica NIS, ktorá je veľmi dôležitou súčasťou našej budúcej kybernetickej bezpečnosti. E, Vytvorili sme pravidlá, aby sme sa lepšie e, venovali dezinformáciám. Ide tu aj o to, že tlačíme platformy, aby bojovali proti e, tzv. E, botom. Tak toto je veľmi dôležitá téma. Ešte ju spomeniem, keď sa budem venovať prípravám na európske voľby ale ešte toho ešte stále veľa zostáva pred nami. Aj v budúcich týždňoch patrí k tomu e, práca proti, e, v oblasti boju proti nelegálnemu teroristickému obsahu online. Takýto obsah predstavuje skutočný problém. Každý útok, ku ktorému došlo v Európe v posledných dvoch, troch eh, rokoch, eh, obsahoval online eh, prvok, či už išlo o inštruktáž, alebo z glorifikáciu takéhoto útoku. Príliš veľa takýchto vecí koluje na internete a oslabuje to mysel zraniteľných, obzvlášť mladých ľudí Spoločne e, s parlamentom pracovali pravidlá pre platformy na dobrovoľnej báze, ale ešte stále tu toho zostáva veľa urobiť a dúfam, že dosiahneme dohodu o navrhovanom nariadení, ktoré by nám pomohlo s jasnými pravidlami a ochrannými pomockami bojovať proti takémuto nelegálnemu obsahu. Ide o to, aby sme efektívne mohli bojovať proti závažným formám zločinu a terorizmu. Toto stále ostáva na našom programe. Takisto sa musíme ďalej e, usilovať, e, postupovať v našej práci ďalej, pokiaľ ide o e, vízový informačný systém. A pokiaľ ide o kybernetickú oblasť, tam potrebujeme ďalší pokrok v oblasti Európskeho technologického výskumného centra a národnej koordinácie v tejto oblasti, pretože dôležitá, dôležitý je výskum, ale aj e, práca v oblasti štandardizácie. Tiež e, potrebujeme ďalej bojovať proti dezinformáciám, obzvlášť e, vo svetle nadchádzajúcich európskych volieb. Je to niečo, na čom musíme spolupracovať eh, všetci eh, spoločne, jednotlivé zainteresované strany, politické strany, inštitúcie EÚ, internetové platformy. Eh, všetci títo musia spolupracovať, aby sme docielili pokrok. Obzvlášť platformy musia zachádzať ďalej a rýchlejšie pri ich implementácii kódexu postupov, aby sa účinne bojovalo proti dezinformáciám politickom priestore. Eh, konal sa, eh, konal sa dnes workshop práve na túto tému tu v parlamente. Ďalšie stretnutie sa bude konať vo štvrtok tu v Európskom parlamente, ktoré, myslím, vy, Klod, organizujete. kde musíme, myslím, eh, docieliť ďalší pokrok. Ale dôležité nezastaviť sa len pri európskych voľbách. Musíme e, rozmýšľať aj našimi budúcimi e, potrebami nad témami, ktorými sa bude musieť e, pasovať nový Európsky parlament a nová komisia. K tomu patrí pokračovanie rokovaní ohľadom bezpečnostných aspektov budúceho viacročného finančného rámca. Tiež je to téma, ktorú, e, ktorá si vyslúžila veľa e, pozornosti v posledných týždňoch, ako chrániť našu kritickú digitálnu infraštruktúru. To je totiž dôležité pri zabezpečovaní bezpečnosti práce našich vlád, e, priemyselného výskumu, ochrany autorských intelektuálnych práv ale takisto aj ochrane našich demokratických inštitúcií a volieb a je to dôležité aj pre ochranu našich osobných údajov. Znamená to ochraňovať e, vlastne tie naše moderné e, prepojené e, životy. nesúvisto to len s 5G, ale aj cloudmi, umelou inteligenciou, inteligentnými zariadeniami. Preto je dôležité o týchto veciach diskutovať Musíme sa rozhodnúť, či chceme pokračovať, e, e, či chceme, aby sa rozpredávala naša špičková technológia, či chceme e, ponechať naše 5G spektrum mm, bez možnosti ovplyvňovania, čo vedie k riziku, že tu vznikne jeden dominantný poskytovateľ Potrebujeme tu aj lepšiu koordináciu, aby e, sme mohli kolektívne lepšie investovať do napríklad e, e, umelej inteligencie, aby kryptografia a ostatné oblasti boli efektívnejšie. Potom tu máme ďalšie témy ako rozhodovanie na národnej úrovni, ale snažiť sa ochrániť všetko, to jednoducho nebude fungovať. Budeme sa musieť rozhodnúť, čo je najdôležitejšie v našom digitálnom ekosystéme a či väčšia e, transparentnosť postačuje na to, aby sme e, zmenšovali bezpečnostné rizika, alebo či tu budeme potrebovať nejakú digitálnu infraštruktúru, ktorá je príliš kritická, e, kde nemôžeme riskovať. Eh, takže týmto sa budeme musieť zaoberať v budúcich týždňoch. Musíme vytvori, vytvoriť rámec pre, eh, našu, eh, pre náš ďalší postup, pretože táto digitálna oblasť je veľmi dôležitá v našich životoch. Takže musíme toho urobiť veľa, krátkodobo, z dlhodobého hľadiska, zo strednodobého. Ja budem k dispozícii pre toto všetko tak dlho, ako e, budem v mojej funkcii, e, môžete, e, môžete rátať s tým, že budem veľmi rád s vami čo najúžšie spolupracovať v týchto jednotlivých témach. Mám úplnú dôveru v tento výbor ako orgán, ktorý bude schopný veci posunúť ďalej vyváženým a celistvým spôsobom. Takýto pocit mám z mojej spolupráce s vami, je to naozaj e, veľmi e, celistvý, vyvážený e, spôsob, ako spolupracujeme, čo umožnilo urobiť značný pokrok, aj keď tu ešte v oblasti Bezpečnostnej únie toho ostáva veľa, na čom treba ďalej pracovať. Ďakujem veľmi pekne, to bol obsiahly zoznam a na stretnutí minulý týždeň Eh, sa spomínali mnohé eh, body, spomínala eh, sa už tá perspektíva. Som veľmi rád, že ste spomenuli aj to, čo parlament robí. Bol to dosť dlhý zoznam však. Máme tu rok 2019, ešte stále sa pýtame na PNR, ešte stále sa zaoberáme implementáciou v tejto oblasti Máme tu bezpečnostnú úniu a keď sa pozrieme na to, ako e, to prebieha e, v týchto oblastiach, e, vyvstáva tu veľmi veľa otázok, vrátane tých, ktoré sa týkajú základných práv. Veľmi si vážim prácu kolegov, ktorí v týchto oblastiach s vami spolupracujú. Zúčastnil som sa tiež niektorých trialógov. Veľmi zaujímavá práca, ktorú všetci odviedli. Ďakujem za všetku tú prácu, ktorú ste odviedli. Nechcem, aby to znelo ako e, nejaký prejav ku koncu e, sveta. E, všetci končia svoju prácu, sme na konci mandátu. A bolo to naozaj zaujímavé ako také uzavretie a naozaj mnohé z týchto tém sú dosť nové, takže je to skutočne zaujímavé. Prečo sa všetci na mňa takto pozeráte? No, prekurzory, eh, interoperabilita. Len dnes dopoludnia sme o tom hlasovali. Takže, kolegovia, sú nejaké otázky eh, z vašej strany? Pani Helga Stevens, potom pán Franz. Ďakujem, pán predseda. Pán King, opäť ďakujem za to, že ste sem prišli. A Chcela by som vám pogratulovať dôležitej práci, ktorú ste doteraz odviedli. Viete, že som spolu spra- bola spravodajkyňou vo výbore TER a zistila som, že spis z Európs- na európskej úrovni z roku 2018 ohľadom deradikalizácie tvrdí, že Európska komisia nemá absolútny prehľad ohľadom Európou financovaných opatrení a čo sa týka ukazovateľov, o ktoré by sme potrebovali na meranie európskych financií a toho, nakoľko sú úspešné tieto opatrenia. My sme vyzvali vtedy komisiu vo výbore TER, aby vyhradila dostatočné finančné prostriedky na deradikalizáciu a prostriedky, ktoré sú momentálne rozdrobené do rôznych fondov a programov tak aby sa to zoštihlilo, je treba, aby tieto boli využívané e, lepšie a účinnejšie, lepšie zacielené a taktiež štátna správa musí byť odpovedná e, za deradikalizáciu, ale ako špecificky podporujete prostredníctvom európskych e, financií praktickým spôsobom štátnu správu. Ďakujem. And uh, Livia, please, Livia Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Commissioner, first of all, we would like to thank your work. Uh, you did Ďakujem veľmi pekne. Pán komisár, e, dosiahli ste e, dobrý e, pokrok v tých oblastiach, ktoré ste spomínali. Ďakujem veľmi pekne za to. Aha, spomínali ste aj kybernetickú e, bezpečnosť a e, falošné správy, to je extrémne dôležité. Dúfam, že ako ste povedali, e, budeme tu mať skoro centrálnu agentúru v týchto témach a ak dovolíte, chcel by som upremiť vašu pozornosť na jednu otázku, ktorá vyvstala len dnes v tlači. Je tam o maďarskú e, kampaň, kde e, komisia e, túto maďarskú kampaň nazýva falošnou správou. Ja na tom nevidím nič falošné, takže zaujímalo by ma, aké je vaše stanovisko k tomuto. Práve som k tomu mala interviu, je to dosť horúca téma. Nemali by sme tak veľa eh, času eh, eh, teda venovať týmto týmto témam. Ďakujem veľmi pekne ešte raz za to, ako sa zasadzujete za riešenie týchto tém, ktoré ste tu dnes nadniesli. Pán Franc, milý Julian King, aj zo strany frakcie Zelených by som sa chcel poďakovať za pravidelný dialog a dobrú spoluprácu s Európskym parlamentom. Napriek tomu stále znova sa musíme pýtať, aké opatrenia príjmame my, akú bezpečnosť tým dosahujeme, za aké náklady a či tá potrebná energia a zdroje nemohli byť vynaložené inak. Práve eh, dnes eh, ráno tento výbor odhlasoval balíček o interoperabilite je to jedna z radu mnohých opatrení za posledné roky, ktoré majú spoločné obzvlášť jedno. Zbierajú sa tu mnohé e, údaje o úplne e, nevinných ľuďoch a za extrémne veľa peňazí. Poprvé je to protiústavné, ako sa vyjadril Európsky súdny e, dvor už dvakrát v minulosti a v prípade napríklad e, údajov o cestujúcich. Po druhé, to stojí miliardy eur, ktoré chýbajú v iných oblastiach. A napokon e, to e, ešte zväčší viac tú kopu sena bez toho, aby sa ľahšie dala nájsť tá ihla. Takže my tu potrebujeme investovať skôr do vyšetrovacej práce, ktorá by bola cielenejšia a aj na cezhraničnej e, úrovni. Ide tu e, pritom o obyčajnú kriminalitu, ako aj boj proti e, terorizmu či kybernetickým trestným činom. Ale toto všetko musí fungovať v rámci určitých pravidel právneho štátu. Nemôžeme jednoducho dovoliť maďarskej e, polícii zisťovať priamo e, údaje od môjho poskytovateľa telekomunikačných služieb v Nemecku. To nie je žiadne riešenie keď e, sa pozrieme, kto momentálne vládne v Maďarsku, bezpečnosť to neznamená nekontrolované kompetencie pre e, príslušné orgány. Nie, bezpečnosť znamená hlavne bezpečnosť základných práv právneho štátu, demokracie a slobody. E, dovolte nám roziť sa v tomto duchu a želám vám, pán komisár, všetko dobré do budúcnosti. Teresa Jiménez Beserel. Ďakujem pekne. Pán komisár, ďakujem za vaše vyjadrenia tu. Vždy ste nám boli k dispozícii. Vždy eh, bolo potešením s vami spolupracovať. Vy ste vždy boli veľmi zaangažovaní v oblasti bezpečnosti. Bohužiaľ, Niekedy majú ľudia veľmi krátku pamäť a reaguje sa až potom, čo príde teroristický útok. A keď príde teroristický útok, tak potom všetci si nalepujú nálepky a hovoria, že sú Charlie, alebo ja som Štrasburg. Mohli sme to byť aj my, komu sa to včera stalo. Ale teraz už takáto vlna netrvá ani týždeň. No a čo sa týka stratégie na predchádzanie terorizmu, povedala by som to v štyroch slovách. Je to ochrana, predchádzanie, potom stíhanie teroristov, pachateľov a potom reakcia voči obetiam. Absolútne bohužiaľ nesúhlasím s predrečníkom, pretože je veľmi ľahké hovoriť o tom, že je treba predchádzať terorizmu, že je treba chrániť obete, je, že je treba predchádzať atentátom, ale byť zároveň proti PNR, proti zbieraniu údajov, proti dohode, ktorá by teda zaručila zbieranie údajov, tak aby na niečo bola. Pokiaľ nezakážeme niekomu cestovať, aby na tej ceste potom spáchal e, nejaký teroristický útok, možno nejaká osoba, ktorá sa vyberá do Sýrie, aby sme predchádzali takémuto útoku, pretože pokiaľ niekto toto spácha, tak už potom budú obete. Myslím si, že tieto opatrenia, ktoré boli zavedené, sú správne. Interoperabilita to je veľmi dôležitá téma. Výbor pre terorizmus, alebo osobitný výbor pre terorizmus. O to nežiada o všetkých krajinách, ktoré sme navštívili. Myslím si, že treba ešte veľmi pokročiť. Logicky sú tam ešte veci, ktoré treba zlepšiť, ale myslím si, že bohužiaľ za týchto pár rokov bolo veľa útokov v Barcelone, v Batakláne, e, v Bruseli, v Londýne a naša agenda sa pohla smerom k ochrane a taktiež sme pokročili e, v rámci ochrany, ale aj predchádzania teroristickým útokom a chcem vám poďakovať, pán komisár King, lebo vy ste napomohli tejto prevencii, aby sme sa vyhli viacej obetiam. Ďakujem. Kolegovia, takže ešte niekto ďalší? Mohol by som sa ja ešte niečo opýtať? Je 17.33. Dnes je streda? Nie. Je, je útorok. Ja mám v stredu trialog, už e, sa tu stresujem dopredu. Takže, čo by ste povedali, že sme sa naučili z tohto rozhovoru, tejto diskusie o internej bezpečnosti. Už sa nám blíži koniec mandátu. Vy ste prvým komisárom pre otázky bezpečnosti, takmer jediný v tejto oblasti. Spolupracujete s výborom LIBE, ktorý má širší základ, taktiež sa venujeme otázkam základných práv. Ako bolo povedané, je tu aj otázka ochrany údajov, takže celá táto oblasť sú tu určité obmedzenia aj na rade vzhľadom na to, že toto vždy samozrejme bude národná kompetencia, spravodajská služba a tak ďalej. Takže prosím, je to veľmi široká otázka, ale čo si myslíte, že sme sa zatiaľ naučili? Vy ste prvý komisár na tejto pozícii, ktorý špecificky sa venuje tejto téme. Sú tu určité špecifické spisy, ale je to celá veľká oblasť základných práv, ochrany údajov a celá tá otázka cezhraničných kompetencií Európskej únie v tejto oblasti. Vždy to samozrejme bude sporné. Možno sa nebudeme o tom hádať, ale určite budeme musieť diskutovať. Takže vy ste komisár protestky bezpečnosti a ako taký. Čo si myslíte o tejto téme? možno nejaké dôležité spise, spisy, z ktorých sa môžeme poučiť. Takže prosím, pán komisár. Ďakujem aj všetkým, ktorí naďalej sú odhodlení pracovať na týchto témach. Ja si myslím, že sú to kľúčové témy, pokiaľ chceme vytvoriť Európu hodnôt, o ktorú nám ide, tak musíme taktiež ukázať, že sme schopní našich občanov aj chrániť a zvládať určité rizika, ktorým čelia. Vy ste hovorili o výbore TER pre terorizmus a jeho prácu. Napriek tomu, že toto je výbor LIBE, ja sa vyjadrím k otázkam predsedu výboru LIBE. Chcel by som poďakovať aj vám a ďalším, ktorí pracovali v rámci výboru TER a vytvorili záverečnú správu. Myslím si, že je to skutočne skvelý text. Určite tam veľmi uviedol to, čo sme zistili, čo sme sa naučili, taktiež uvedol nejaké konkrétne kroky do budúcnosti, čo sa týka terorizmu a taktiež pomoci obetiam. Nie nutne by som na začiatku práce vášho výboru bol očakával, že rada vás tak vás a vašu správu tak vrelo uvíta. Vy, Klod, ste tam boli, na tom neformálnom ministerskom stretnutí členské štáty, ktoré sa vyjadrili, ocenili vážnosť, s ktorou ste pristupovali k týmto témam a taktiež e, ocenili to, že skutočne tie vaše odporúčania sú podstatné. Dialóg medzi inštitúciami aj s parlamentom je veľmi dôležité, ako viete. Niekedy sa to môže skomplikovať, takže by ste sa mali nechať pochváliť za to, že v tejto kontroverznej oblasti si vaše odporúčania získali podporu členských štátov. Zaznela tu otázka ohľadom práce v oblasti prevencie, e, o radikalizácii a taktiež ochrany obetí. Máte pravdu, že pokiaľ chceme práca v tejto oblasti, tak je treba mať celkový prehľad a je treba si položiť otázky ohľadom účinnosti toho, čo robíme. A ja som rád, že po niektorých vyjadreniach zo strany parlamentu, ale aj Európskeho dvora auditorov, my na komisii sme sa rozhodli, že by sme mali zverejniť interný prehľad, ktorý sme si vytvorili v tejto politickej oblasti ja by som to bol rád urobil už skôr, ale stane sa to až teraz. A som si istý, že až to bude verejne dostupné, tak sa ma určite budete chcieť opýtať, alebo toho, kto ma nahradí, na tieto programy a ich účinnosť. Pýtali ste sa na to, ako organizujeme našu prácu v tejto oblasti. Ja si myslím, že sme zaznamenali určitý pokrok. Som veľmi rád a som hrdý, že môžeme naďalej podporovať členov občianskej spoločnosti v predných líniách, ktorí pracujú na boj proti radikalizácii prostredníctvom rôznych sietí, ale taktiež sme prepojení s týmito aktérmi v predných líniách a taktiež e, s štát, so štátnou správou na národnej a miestnej úrovni. A toto je dobré, pretože pokiaľ chceme mať účinnú politiku, tak je treba, aby sa dostala až k občanom a je treba, aby bola prijatá pozitívne. Čo sa týka otázky falošných správ, tak ja som nevidel tú poslednú kampaň, ale už som videl to, čo prebehlo Twitterom Niekedy sa falošné správy využívajú ako politický pojem, aby sa niekto vyjadril k rôznym stanoviskám a často to vy, takto hovoríte o stanoviskách, s ktorými nesúhlasíte. My sme pri našej práci od jary minulého roka na boj proti dezinformáciám boli veľmi opatrní a chceli sme vytvoriť definíciu dezinformácií, proti čomu vlastne bojujeme. Pretože sa nechceme nechať vtiahnuť do širšej diskusie o tom, s čím môžete a nemôžete súhlasiť. Potrebujeme precíznu definíciu dezinformácií, už ste ju videli. Je to úmyselné šírenie falošných správ za účelom politického alebo ekonomického zisku. Máme rad opatrení, na ktorých pracujeme s parlamentom, s členskými štátmi, aj s rôznymi platformami. Je to zásadná práca, ktorej budeme pokračovať. No a niekedy sa prostredníctvom takéto práce dostanete aj do politickej diskusie s ľuďmi, s ktorými nesúhlasíte alebo ktorí majú iné názory, ale ja by som sa naďalej chcel sústreďovať na opatrenia, v rámci boja proti dezinformácii. Proti dezinformáciám. Pán Franca, vaša otázka ohľadom riadneho využívania nástrojov, ktoré vytvárame, či už sú tu rôzne databáze, alebo systém SIS, alebo nejaké ďalšie nástroje, ktoré vytvárame v tejto oblasti ako súčasť nášho boja za bezpečnosť. Súhlasím s vami, že musíme zaručiť, že nástroje a opatrenia, ktoré vytvárame, sú riadne využívané na účely, ktoré, za ktorým boli vytvorené. A pokiaľ už sú akékoľvek príklady toho, že niekto alebo nejaká štátna správa sa snaží zneužiť nástroje, ktoré sme vytvorili a snaží sa ich využívať na iné účely, než za akými boli právne zamýšľané, tak by sme mali na toto upozorniť, mali by sme o tom hovoriť a mali by sme byť kritickí ohľadom zneužívania týchto nástrojov. Takže pre mňa toto je súčasť toho, že sa zaručí, že naše nástroje budú účinne a riadne využívané. A v pár prípadoch kedy niekto sa snažil zneužiť napríklad systém SIS, tak potom na to verejnosť veľmi dramaticky zareagovala a toto ukazuje, že ľudia chápu tieto nástroje, podporujú ich riadne využitie a sú pripravení kritizovať ich zneužívanie. Čo sa týka otázky pani Jiménez Beseril, tomu, čo ste povedali, dve dôležité veci. Poprvé, musíme sa naučiť nepostupovať tak, že sa niečo hrozné stane a potom urobiť pár rýchlych krokov a potom už na to nenadviazať alebo byť roztržitý, vrátiť sa k tomu až ne, príliš neskoro. Pokiaľ zaznamená aj pokrok, tak to bude preto, že budeme naďalej pracovať na týchto témach, napriek tomu, že nebudú žiadne nové udalosti. A pokiaľ to budeme robiť dobre, tak zaručíme alebo zväčšíme šancu, že sa nič nového takéhoto nestane. Takže parlament tu hrá dôležitú úlohu musíme pokračovať v tom, čo sme už rozbehli. Bohužiaľ, útoky sa niekedy stávajú, sú tam potom aj obete a my musíme podniknúť kroky, aby sme tieto obete riadne chránili. Myslím si, že sme už zaznamenali pokrok, aj s vašou pomocou sme odsúhlasili smernicu boj proti terorizmu s ustanoveniami na ochranu obetí, taktiež na vašu žiadosť. Komisia vytvorila centrum na, pomohu, na pomoc obetiam terorizmu. Myslím si, že teraz môžeme začať ešte s niečím veľmi oveľa väčším. Vy nás určite budete podporovať a ja sa teším na príležitosť, keď 11. marca dostaneme opäť príležitosť vzdať poctu obetiam teroristických útokov a naplánovať, čo príde v budúcnosti. Čo sa týka toho, čo príde v budúcnosti, Kloty si ma vyzval, aby som sa vyjadril pár slovami k našej práci za posledných pár rokov. Myslím si, že úplne na úvod som to hovoril, ale za moje roky skúsenosti sa mi to potvrdilo. Účinná bezpečnostná politika môže fungovať, len pokiaľ bude pevne zakotvená v rešpekte k základným právam. Každá politika, každá stratégia a implementácia musí rešpektovať tieto základné práva. V opačnom prípade podkopávate účinnosť práce v otázky bezpečnosti, ktorú odvádzate. Takže je dobré, že výbor LIBE sa snaží zaujať komplexné stanovisko týmto dôležitým a niekedy kontroverzným otázkam. Takže ja podporujem vašu prácu a chcem by, chcel by som vás vyzvať, aby ste naďalej pracovali aj na nadchádzajúcich výzvach v širšom kontexte. Taktiež vás chcem vyzvať, aby ste naďalej sa vyhýbali nepotrebným diskusiám ohľadom subsidiarity. Kto má robiť čo? Podarilo sa nám túto diskusiu trochu obísť a sústreďovať sa na účinné vytváranie stratégií a ich implementáciu. No ale prídu otázky, kde to bude komplikované, ale z veľkej časti členské štáty a ich orgány už akceptovali, že sú v prednej línii. Často prichádzajú veci, ktoré je treba riešiť spoločne na európskej úrovni tak aby členské štáty mohli byť podporované pri vykonávaní svojich úloh. A myslím si, že by sme mali takýmto spôsobom naďalej spolupracovať a do veľkej míry sa vyhýba diskusii o tom, kto má čo presne robiť. To znamená, že máme každý určitú zodpovednosť a je treba sa dohodnúť, čo robiť a potom to urobiť. Niektoré veci musí urobiť inštitúcie, niektoré veci musia urobiť členské štáty, iné zase agentúry. Treba zaručiť riadne vybavenie a financovanie agentúr, tak aby mohli vykonávať to, o čo ich žiadame. Určite naš, naše sústredenie na implementáciu je veľmi vítané. Možno nejaká ďalšia vec, na ktorou by sme sa mali v budúcnosti zamyslieť je, nakoľko chceme byť ambiciózni pri vytváraní komplexnej bezpečnostnej únie. Odviedli sme veľký kus práce v priebehu posledných rokov, čo sa týka boja proti terorizmu, proti klasickým kybernetickým útokom a v nedávnej dobe sme hovorili o tom, ako bojovať proti kyberneticky umožnenému zneužívaniu informácií a proti úmyselným dezinformáciám. A Taktiež e, naďalej uvažujeme, ako bojať proti vážnemu organizovanému zločinu. Toto je veľmi dôležité, ale keď sa pozrieme do budúcnosti, tak vidíme, že prichádzajú ďalšie vízy, predovšetkým kyberneticky ladené a toto budú kľúčové aspekty, čo sa týka zaručenia našej bezpečnosti. Ja si myslím, že vy ako parlament sa musíte zamyslieť rovnako ako rada, rovnako ako komisia nad tým, ako pospájame bodky v súvislosti s, tých, s týmito kyber, eh, pardon, bezpečnostnými otázkami, pretože sú to prírezové otázky. Je treba postupovať účinne a spoločne, ale budeme čeliť ďalším ťažkostiam. Takže na rade sa mi zdá veľmi zvláštne, že niektoré veľké kybernetické problémy, ktoré majú negatívny dopad na našu bezpečnosť, tak sa o tom hovorí na Rade pre telekomunikácie. Nemám nič proti Rade pre telekomunikácie, ale sú tu rôzne ďalšie aspekty, ktoré je treba brať do úvahy. No a v parlamente vítam príležitosť navštíviť rôzne výbory, ale už som sedel v troch, štyroch rôznych výboroch, hovoril som o aspektoch našej digitálnej a kybernetickej bezpečnosti a chcel by som, aby ste sa zamysleli nad tým, ako chcete zorganizovať vaše diskusie, dohľad nad našou prácou o, v súvislosti s vybudovaním Bezpečnostnej únie vo svete, ktorý je stále prepojenejší a digitalizovanejší. Mám na to odpoveď. Je to víza pre členské štáty a ich inštitúcie a taktiež pre váš parlament, ale myslím si to veľmi dôležité. Ďakujem pekne. Zajtra máme jedno podujatie, to je na Facebooku. Srdečne vás všetkých pozý, po, pozývam. Budeme hovoriť o hackeroch, počítačovej kriminalite, usporednuté Molly Scott, eh, Kato. Je to kombinácia práce, eh, ktorú sme chceli ukončiť pred voľbami, ktorý sme dnes nehovorili, ale to je veľká súťaž práce, ktoré budeme pokračovať. Julian, ďakujem veľmi pekne za eh, vašu prácu s našimi spravodajcami, a s našim personálom. No a eh, my máme veľmi radi Joanu. Mm, Julian, vy ste odvedli veľa práce, ale Joana tak chcem osobitne poďakovať a skutočne no, to je jedna z najlepších kancelárií, s ktorou sa dal spolupracovať samozrejme aj komisár. Má na tom zásluhu, zohľad na to, že tieto témy sú náročné, tak bolo skutočne to krásne spolupracovať. Pracovali ste s mnohými spravodajcami, teológie a tak ďalej. Som si istý, že aj personál má to cíti podobne. No, to povedal, je náročné, ľudia bezpečnosť, pozrite sa na tie jednotlivé body a každý z nich ako interoperabilita je rovná neviem koľko tam bolo už presne pozmeňujúcich návrhov no, už si to nepiem, nepamätáme to je skutočne hrozne veľa takže to je veľa práce ďakujeme vám za všetko by som chcel poďakovať každému pozvaním pohárik. To je však o 18.30. Som bol informovaný, pretože toto je parlament, že nemôžeme sa tam vybrať a ehm, vypiť si musíme čakať do 18.30. Toto je jediné zasadnutie, ktorému som predsedal, ktoré skončilo skôr. Neviem, ako je to možné, že je to táto zvláštna, zvláštny moment Máme čas do 18.30. Máte malú oslavu v bare Brasserie v budove Jan o 18.30. Takže, Julian, budeme v bare Brasserie na tretej poschodí v budove Jan. Ak by ste sa chceli k nám pridať, von Britom 18.30, tak eh, ste srdečne vítaní všetci. Takže prosím, prídite a môžeme sa tešiť. Nepijem alkohol, ale eh, po dnešnom dni alkohol potrebovať budem. Ďakujem všetkým, ktorí sa podielali na týchto veciach. No a Vidím, že tu máme posun kvôli tlmočeniu. Dobre, ďakujem pekne a ešte raz ďakujem Julianovi a jeho týmu. A prosím, 18.30 v bare Brasserie na tretom poschodí o 30 minút. Takže máme 30 minút. My sa opäť stretneme, ja tam určite budem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Budeme tom až do polnoci 29. marca.